Dostal som stanovisko rady v prvom čítaní, ako aj informácie ohľadom e, argumentov a stanoviska komisie. Názov e, sa odzrkadli v dnešnej zápisnici. Máme e, lehotu trvaním troch mesiacov, ktorá začína plynúť zajtrajškom. A teraz k našemu programu. Ide o rozprávu o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracia a princípov právneho štátu. Máme k dispozícii jednu